nezistí, že, je, že nemá žiadne funkcie, ktoré boli nekompatibilné s týmto mandátom. Vítam návštevníkov eh, na tribúne z Kanady. La delegazione presieduta delegácii e, predseda David Wilson, predseda e, e, kanadsko-európskej parlamentnej delegácie, tam zastupcovia Quebecu, Teranovi, Albertu, Labradoru a Britskej Kolumbie prišli navštíviť svojich kolegov v Európskom parlamente, ktorí sa zaoberajú vzťahmi s Kanadou pri príležitosti 36. Eh, eh, eh, zasadnutia medziparlamentného zhromaždenia Európy a Kanady. 22. oktobra sme my navštívili Otavský parlament. Chcel by som vyjadriť moju solidaritu a moju odvahu, môj obdiv k tomu, ako kanadský národ reagoval na atentát je e, veľmi potrebné, aby sme chránili e, hodnoty našich spoločností, či už v Kanade, ako aj v Európe. Dúfam, že naše stretnutie ešte viac posilní dlhotrvajúce styky medzi e, našimi národmi a našimi zhromaždeniami. Želám vám príjemnú návštevu u nás a vítam vás. Passiamo ora alle votazioni. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Honorevole Jala Sender. Pani poslankyňa Ajala Sender. Prepačte, pán predseda, neviem, či sa už o tom hovorilo. Myslím, že môžeme byť naozaj veľmi spokojní tým, e, že e, e, tá sonda sa naozaj dostala na kometu. Myslím si, že je to naozaj obrovský úspech. Áno, je to veľký výsledok európskeho priemyslu. Zdieľam váš názor, váš, váš príspevok. Aj teda ako bývalý komisár pre vesmír sa k tomu vyjadrujem. A teraz už prejdeme k návrhu Hautala, Kto je